Brabata a to s platnosťou od 25. novembra. Sú prosím námietky? Ak nie, tak budeme považovať toto rozhodnutie za schválené podľa článku 105 odsek 6. E, konferencia predsedov výborov ma informovala, že neboli predložené žiadne námietky k dvom návrhom výboru pre rozpočet a kontrolu rozpočtu, aby tieto výbory boli proti delegovaným aktom tieto odporúčania budú platiť ako pravoplatné, ak sa e, nevyjadri 40 poslancov minimálne do 24 hodín proti týmto odporúčaniam. Tieto odporúčania sa nachádzajú na internetovej stránke plenárnej schôdze.